Dobré popoludne, vážení kolegovia. Sadnite si, prosím vás. Pokračujeme opäť v našej práci. Sú tri hodiny popoludní, možno pár minút po tretej, tak začníme nasledujúcim bodom. Je to bod 16 pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Máme tu bod, ktorý sa týka návrhu stanoviska pri AFKO. Spravodajkyňa pani Gal predloží svoj návrh stanoviska, ktorý pripravil výbor AFKO a týka sa pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Musíme mať na pamäti, že v prvom rade dnes komisia by mala prijať návrh mandátov pre rokovania s Radou Európy o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Po druhé, výbor AFKO organizuje odborné vypočutie 18. marca k tejto téme. Všetci členovia výboru LIBE, ktorí majú záujem, ako aj náš spravodajca a tieňový spravodajca sú pozvaní na toto podujatie. Bude sa konať 18. marca. Termín pre podávanie pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu je stanovený na 25. marca. Takže 25. marca. A po tejto prezentácii poslanci, ktorí budú chcieť prehovoriť, môžu tak urobiť. Potom ako si vypočujú stanovisko pani Gal a potom dostane ešte rada a komisia slovo ako zvyčajne. Takže pani Gal, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. sme tu po druhý raz a po druhý raz hovoríme o tejto téme v našom výbore. A môžem povedať, že to bola veľmi užitočná prvá výmena názorov. Snažila som sa zapracovať všetky otázky, ktoré tu vzniesli kolegovia k mojim návrhom. Náš výbor sa pri prvej výmene názorov vyjadril predovšetkým k tomu, že by sme sa mali zamerať na svoju prácu. A to by sa malo odraziť v našom stanovisku. Mali by sme hovoriť o tom, čo to prinesie občanom, aká bude pridaná hodnota. toho, že Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Snažila som sa zamerať teda na tieto veci aká je teda pridaná hodnota, čo nám to pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach prinesie. Samozrejme, musíme sa ako Libe zaoberať touto témou a musíme sa zamerať na tie veci, ktoré súvisia so základnými právami a otázkami, ktorými sa zaoberá výbor Libe, ale to nie je jednoduché. Musela som sa teda zaoberať tým, čím sa musíme v našom mandáte a počas rokovaní zaoberať. A to sú tie veľké otázky, e, ktoré treba zodpovedať a ktoré sa možno budú považovať za technické otázky, ale aby sme mohli postupovať v tejto práci, musíme si objasniť všetky tieto podrobnosti a dostať jasné odpovede. To však neznamená, že technické otázky a tie technické prekažky, ktoré neskôr vymenujem, by mali zdržať proces. Nie, mali by sme postupovať vpred. Je však dôležité, aby sme počas rokovaní našli dobré odpovede na tieto otázky. Máme teda túto povinnosť ktorou je pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. A taktiež túto povinnosť máme od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Teraz už máme aj možnosť po, po vstupe protokolu 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach konať aj v rámci tohto protokolu. A tento protokol umožňuje EÚ pristúpiť k dohovoru o ľudských právach. To znamená, že tá právna cesta tu už existuje. Čo je nové v tomto systéme? My vieme, že všetky členské štáty už ratifikovali tento dohovor. Čo však je nové, je, že Európska únia pristupuje k tomuto dohovoru ako právny subjekt. A je veľmi dôležité počiarknúť, že to neovplyvní situáciu členských štátov voči dohovoru, teda toho, čoho sú už súčasťou a čo ratifikovali. A to, že sa Európska únia dostáva do pozície právneho subjektu, tak toto je tá nová hybnosť, nový impuls, ktorý tu vzniká má to politický význam a taktiež to posiela dôležitý politický signál celému kontinentu v rámci dodržiavania ľudských práv. Sme si istí, že to posilní vzťahy medzi Európskou úniou a ostatnými štátmi v Európe. Ale čo ja považujem za dôležité, a preto som to dala do svojho stanoviska, je, že to priniesie novú dynamiku v oblasti ľudských práv celej Európe. A túto dynamiku musíme využiť dobrým spôsobom. Podľa mňa je však dôležité sústrediť sa najmä na to, čo to prinesie európskym občanom. Myslím si, že to prispieje ku koherentnejšiemu systému ľudských práv v Európskej únii. Taktiež to posilní dôveryhodnosť Európskej únie v očiach občanov v oblasti ochrany ľudských práv. A je taktiež dôležité vidieť, ako to bude fungovať. Bude to fungovať ako norma ochrany a ochrana poskytovaná v EÚ bude podriadená ochrany ľudských práv zaručenej v Európskom dohovore o ľudských právach. Samozrejme vieme, že charta zachádza ďalej, teda charta o ľudských právach zachádza ďalej. Máme tam ekonomické, sociálne práva, právo na ochranu osobných údajov a tak ďalej. A tie nie sú súčasťou Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudeme sa im venovať a zaoberať pri pristúpení k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Ale pokiaľ ide o samotné ľudské práva, pristúpení k dohovoru poskytneme občanom Európskej únie dodatočný mechanizmus na presadzovanie ich práv. Poskytneme totižto možnosť podať žalobu na Európskom súde pre ľudské práva v prípade konania alebo nečinnosti orgánov členských štátov, ktoré porušujú ľudské práva. Je veľmi dôležité zdôrazniť, pretože sa to pri rozprávach stále objavuje, že tento systém nezmení súčasný systém a jurisdikciu súdneho dvora. A taktiež sa nedotkne ani požiadavku, že bude treba vyčerpať všetky ostatné súdne a opravné prostriedky skôr, ako podáte žalobu na Európsky súd pre ľudské práva. Domnievam sa, že okrem toho, čo nám pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach donesie e, v rámci ochrany ľudských práv a zvyšovania dôveryhodnosti Európskej únie, pretože tu bude ďalšia možnosť podávania žalob, bude to aj v prospech práce obidvoch súdov. Myslím si totiž to, že keď budú primerane spolupracovať, bude to užitočné pre vytvorenie koherentného systému judikatúry v rámci Európskej únie. A okrem toho tu máme ešte tie veľké otázky, ktoré sa týkajú mandátu, o čom je mandát a o čom by mali byť rokovania. Vždy sa tu objavuje otázka pôsobnosti. Mal by to byť iba samotný dohovor alebo aj protokoly? Ja navrhujem, aby tu boli zahrnutí aj tie protokoly, ktoré všetky členské štáty podpísali ratifikovali. k tým by sme tiež mali pristúpiť. Potom je tu otázka zastúpenia a účasti Európskej únie v orgánoch Rady Európy Nejde tu o to, či pristúpenie k Európskemu dohovoru znamená, že sa staneme členom Rady Európy. O to tu nejde. Ale vo všetkých orgánoch, kde v dôsledku pristúpenia EÚ k dohovoru sú dotknuté európske záležitosti, Myslíme si, že v týchto záležitostiach by mala byť zastúpená Európska únia. A to je aj prípad, keď sudca, ktorý zastupuje alebo bude zastupovať Európsku úniu, sa bude voliť. Domnievam sa, že Európsky parlament by mal mať možnosť vyjadriť sa k tomu, teda vyjadriť sa k postupom pre voľbu tohto sudcu. Ako to bude vyzerať, to si teraz neviem predstaviť. Viem si to predstavíš, že aj tu v Európskom parlamente si zvolíme toho sudcu a to potom budú musieť akceptovať aj ostatné inštitúcie a bude to buď vo forme súhlasu parlamentom zhromažení alebo nejak inak. Ja viem, že sa to až tak netýka nášho výboru LIBE, ale skôr výboru APKO, ale musíme vyjadriť e, naše názory. Musíme povedať, čo podľa nás je dôležité a čo musíme vyriešiť počas rokovaní. Potom je dôležité, aby vzťahy medzi Európskym súdnym dvorom Luxembursku a súdnym dvorom v Štrásburgu sa zlepšili. je to trošku iné, ako je to naformulované e, v správe AVKO, ale myslím si, že by sme súdom mali ponechať potrebnú flexibilitu, aby sami si určili, ako najlepšie môžu spolupracovať, aby zlepšili dialog medzi sebou. Ak bude prebiehať pravidelný dialog medzi nimi a ak nájdú ten najlepší spôsob dialogu, nie som si istá, či sa im to podarí, ale toto rozhodne prispeje um, k zlepšeniu judikatúry. Potom tu máme ďalší problém. A je dôležité sa tomu venovať, pretože to bude jedna z hlavných otázok. Bremeno Štrasburského súdu a to zaťaženie e, prípadmi, ktorými sa zaoberajú, je také veľké, že pristúpenie k Európskom dohovoru ľudských práv by mohol, malo pomôcť zlepšiť tento systém. Aby sme zlepšili tento systém, je dôležité zlepšiť systém implementácie princípu subsidiarity. Národné súdy by mali zohľadňovať skoršie rozhodnutia národných súdov na nižších inštanciách nemali by sa opakovať jednotlivé žaloby a to by malo potom pomôcť odľahčiť prácu súdu v Štrásburgu a v Luxembursku. Je veľmi dôležité nájsť rovnováhu a je dôležité, aby sme mali prístup k ďalšiemu opravnému prostriedku a je dôležité vyhnúť sa aj preťažovaniu súdov. To znamená, že tu naozaj musíme nájsť správnu rovnováhu. A okrem toho si myslím, že sa nachádzame vo veľmi dobrej fáze, pretože pristúpenie EÚ EU k Európskemu dohovoru priniesie so sebou aj reformu Európskeho súdu pre ľudské práva a to bude len v prospech európskych občanov. A čo je dôležité, a takmer som na to zabudla, je, že keďže sa pristúpenie k Európskemu dohovoru netýka iba inštitúcií EÚ, ale aj občanov. Domnievame sa, že treba využiť Európsky parlament ako poradný orgán, ktorý by mal byť okamžite a plne informovaný vo všetkých štádiách rokovaní o priebehu rokovaní. Preto by sme chceli byť zapojení do týchto rokovaní v čo najškoršom štádiu. Ďakujem veľmi pekne. To bolo moje stručné uvedenie do tejto problematiky a veľmi rada si vypočujem vaše stanoviska a vaše návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gal. Je to naozaj veľmi zaujímavá téma vo všetkých možných aspektoch. Technické, politické aspekty sú mimoriadne zložité, ale zároveň stimulujú ľudí v ich práci, keď sa snažia dosiahnuť harmonizáciu práce v tejto oblasti celej Európskej únie. Unii. Pozrieme sa na to, či eh, predsedníctvo Európskej únie alebo komisia majú záujem povedať niečo? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hoci ste boli zvyknutí eh, na to, že som tu sedával za švedské predsedníctvo a teraz som tu za sekretariat rady. Eh, požiadali ma, aby som sem prišiel a ospravedlňujem sa za to, že niečo im prišlo do cesty a nemôžu sa zúčastniť tohto stretnutia. Predsedníctvo ma taktiež požiadalo, aby som vám oznámil, že rada teraz viac počúva a číta e, všetky správy, ktoré pripravil Európsky parlament. Tešíme sa na mandát rokovaní, prerokovania, e, ktoré komisia pripraví a tešíme sa tiež na spoluprácu s komisiou a s parlamentom, pretože máme spoločný cieľ a tým cieľom je cieľ, ktorý je stanovený v štokholmskom programe. A to, že by sme mali dosiahnuť rýchle pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. A to je niečo, čo predsedníctvo chce urobiť čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz komisia Eh, ste ochotní vyjadriť sa? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Iba veľmi stručne, som naozaj veľmi rád, že vám môžem oznámiť, že kolegium komisárov schválilo dnes ráno odporúčanie, eh, ktorým je otvorenie rokovaní. To sme predložili rade. To znamená, že práca v orgánoch rady začne už v pondelok a pripájam sa k tomu, čo povedal Hans Nielsen. Budeme pokračovať e, v tomto konštruktívnom dialogu s vami. Ďakujem veľmi pekne, komisia. Ceníme si tie dobré správy. A teraz otvárame diskusiu. Ako prvý sa hlási pani Kinga Gönc. Nech sa páči. E, Ďakujem pekne. Monika Beňová mala odprezentovať svoje stanovisko ako tieňová spravodajkynia za socialistov, ale nebola, nemôže byť prítomná, preto ma požiadala, aby som tlmočila jej stanovisko. Ona vraví, že návrh stanoviska, ktorý prezentuje Kinga Gál, správne popisuje dôsledky a výzvy, ktoré plynú z tohto právneho aktu. Bude to politický a právny signál, ktorý má posilniť vzťahy medzi EÚ a zvyškom Európy, vytvorí nový rozmer v oblasti ľudských práv pristúpenie EÚ k dohovoru nebude len čisto formálnym symbolickým aktom, e, vyplývajúcim z istej povinnosti, bude to dodatočný mechanizmus e, pre posilnenie práv európskych občanov, ktorí budú mať možnosť e, podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Tento e, nový mechanizmus ocenia hlavne tie osoby, ktoré majú problém e, napadnúť e, akt EÚ, ktorý ovplyvňuje ich práva, či už pred ich národnými súdmi alebo pred Európskym súdnym dvorom. Monika by takisto chcela podporiť myšlienku, že pristúpenie k, sociálnym, teda k legislatíve o sociálnych právach na európskej úrovni, napríklad revidovaná Európska sociálna charta by mala byť zvažovaná popri pristúpeniu k tomuto dohovoru. Podporila teda k tejto charte, podporil myšlienku, že by tu malo byť zastúpenie európskych orgánov v rámci tohto súdu, ale nevie si predstaviť, ako Európsky parlament sa bude priamo zúčastňovať na postupe voľby sudcov do tohto súdu. Napriek tomu, že z EÚ e sa stáva stranou tohto súdu, nestáva sa členom Rady Európy a Únia a Rada Európy ešte stále sú dvoma rozdielnymi inštitúciami a teda je skeptická, že EÚ získa svojho vlastného sudcu takúto pozíciu. E, podľa nej bude pomerne ťažké e, zvýšiť zastúpenie EÚ v orgánoch e, Rady Európy a pravdepodobne väčšina týchto žiadostí bude predmetom politického vyjednávania s tými krajinami, ktoré sú ešte na tejto rade, napríklad Rusko alebo Turecko a napriek istému napriek skepse podporuje vo všeobecnosti aktivity, ktoré idú týmto smerom a Európsky parlament by sa mal do tohto zapojiť, nakoľko sa to týka všetkých občanov EÚ a v prípade, že EÚ vymenuje sudcu, tak Európsky parlament by mať vplyv na toto rozhodnutie prostredníctvom postupov, ako sú napríklad vypočutia a tak ďalej. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pani Genc. Pán Účev. Ja ďakujem pán predseda ja sa stotožňujem eh, s tým eh, posudkom, ktoré už prezentovali predchádzajúci rečníci, pokiaľ ide o ten návrh stanoviska, ktorý eh, pani Gál vypracovala. Čiže dnes vysielame veľmi dobrý signál a kolegovia na výbore AFKO naozaj budú pozbudení ďalšiemu postupu, pokiaľ ide o prípravy a finalizáciu tohto procesu. Pričom táto, toto ukončenie sa očakáva do 15 mesiacov, ak sa nemýlim pretože španielské, maďarské a belgické predsedníctvo sú považované e, za, za, za nositeľov tohto mandátu a tí by mali teda ukončiť tento proces, čo znamená aj z iného pohľadu, že budeme musieť dopracovať dodatočne niektoré kľúčové záležitosti, ktoré sú približené v tomto návrhu stanoviska, tak aby sme doplnili niektoré informácie, aby sme sa tak dopracovali k vlastnej vízii a tým pádom e, pomohli aj e, spravodajcovi Tondovi, ktorý je e, autorom alebo spravodajcom na výbore AFKO. Podľa mňa tie odseky a teda textové e, časti, ktoré by mohli byť použité ako e, dobré východisko pre takéto dodatočné rozpracovanie sú konkrétne odseky 5, 6 a 8 z návrhu stanoviska a predovšetkým odsek číslo 5. pretože ten sa snaží rozptýliť niektoré z nebezpečných očakávaní, ktoré sú spájané s komplikovanou konfiguráciou medzi národnými súdmi, e, súdnym dvorom v Luxemburgu a e, súdom e, na ochranu, pre ochranu ľudských práv v Štrasburgu. Ale naozaj si myslím, že je nevyhnutné viesť podrobnú diskusiu v tejto záležitosti. Ďalej odsek 6, tu si troška kladiem otázku, pretože ten sa venuje spolupráci, ktorá sa očakáva medzi národnými súdmi a dvoma e, súdnymi inštanciami na európskej úrovni a ja si kladem otázku, či by nebolo možné tu doplniť respektíve e, v inej správe e, niečo v duchu že nabádajú v mene Európskeho parlamentu vlády členských štátov, aby opätovali alebo recipročne e, smerom k nám e, prejavili ich vôľu a pripravenosť ukončiť a uzavrieť proces pristúpenia Európskej únie k dohovoru o ľudských právach. Ja viem, že sa nachádzame ešte v skorých raných štádiách tohto procesu, ale je dôležité, aby krajiny vyslali respektíve aby tam bol vyslaný signál smerom na krajiny, že e, sú nabádané, e, aby aj oni e, potvrdili tento proces a aby zabezpečili úspešné pristúpenie únie k dohovoru o ľudských právach a odsek 8, kde sa uvádza, že technické otázky, ktoré nebudú vyriešené, môžu vytvárať bariéry alebo prekážky takému hladkému procesu a pokusu únie pristúpiť k dohovoru. Bolo by možné e, odcitovať niektoré z týchto technických záležitostí alebo problémov. Možno niektoré z nich súvisia so spôsobom, ako únia bude zastúpená na orgá- v orgánoch e, rady. Možno sú nejaké inej povahy, ale myslím si, že by bolo správne, keby sme spomenuli niektoré z technických problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť v procese prípravy na pristúpenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Romeva. Thank you very much. Actually, uh... E, ďakujem veľmi pekne. Nie veľa čo dodať z mojej strany, pretože väčšina tých dôležitých záležitostí už bola nadnesená a musím sa aj ospravedlniť za to, že tu e, nie je e, prítomná Hit Hautala, ktorá je to pravou spravodajkyňou za zelených. Každopádne Chcel som spomenúť jednu dôležitú vec, veľmi dôležitú z pohľadu tejto rozpravy a musíme si jasne zadefinovať eh, stanovisko parlamentu. Súvisí to s rozsahom pôsobnosti a miery, mierou implementácie. Hovorí sa o tom, že sa to musí uplatňovať smerom na členské štáty, pokiaľ ide o mieru toho uplatňovania, ale zdá sa mi, že nie je to tak jednoznačné, že sa to musí takisto aplikovať a uplatňovať aj na všetky vonkajšie aktivity Európskej únie po celom svete. Ja mám pocit, možno ma opravíte, že to nie je až tak jednoznačné, aspoň na úrovni rady, a že toto je vec, ktorú by sme mali konštatovať veľmi jednoznačným spôsobom. Ja som sa pozeral na tú správu, e, možno, že je to tam, ale ja každopádne som to nevidel a je dôležité, aby sme pochopili, že to sa netýka len práv ľudí v rámci Európskej únie, ale že sa to týka všetkých aktivít, ktoré Európska únia má po celom svete. Neviem presne ako to vyriešiť, priznávam, nešiel som možno až do takej hĺbky tohto textu, ale keby bol načrtnutý nejaký, nejaké riešenie, načrtnuté, tak by to bolo fajn. Ďakujem. Pani Fergat. Beržiat. Beržiat. Euh, Áno, veľa tu už odznelo. Čas plinie, ale ja by som chcela pripomenúť na jednej dôležitej veci. Ja trochu nesúhlasím s našou spravodajkyňou, čo je dosť zriedkavé a výnimočné. A síce pokiaľ ide o otázku e, perimetra Európska konvencia, protokol a charta ľudsk- základných ľudských práv. Myslím si, že bod číslo 4 e, musí byť vylepšený, najmä pokiaľ ide o to, čo ste povedali ohľadne o protokoloch, ktoré podpisujú všet- všetci členovia EÚ tak my ako Európsky parlament by sme tam mohli mať takú trošku podnesujúcu úlohu a povedať, že by bolo naozaj želateľné, aby všetky členské štáty podpísali všetky tieto protokoly a s výhradou teda overovania a verifikácie e, by takýto sociálny pakt mohol byť e, prílohou týchto dokum dokumentov. A pokiaľ ide o chartu základných ľudských práv, tak tam tiež e, sú niektoré veci, ktoré treba ešte trošku prepracovať, tak aby sme mohli mať situáciu, keď by sme mohli vyslať pozitívny signál e, vzhľadom na všetky dôsledky, ktoré e, pristúpenie k tejto Európskej konvencii o ľudských právach e, môže znamenať. Pán Buzutil? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj Kinga Gall za jej správu a za prácu, ktorú odviedla. Dve veci, ktoré by som chcel spomenúť. Prvá súvisí s občanmi a potrebou E, naozaj aktívne vstúpať do interakcie s občanmi. Som rád, že pani Gál tam e, zdôraznila dôležitosť e, angažovať sa smerom k občanom a vysvetľovať im pridanú hodnotu takéhoto postupu v ich prospech. Ja mám naozaj veľmi jednoznačný postoj k tomuto, pretože pokiaľ sa nám nepodarí presvedčia, dokázať e, smerom k občanom, že to obsahuje veci, ktoré sú pre nich pozitívne, tak potom robíme veľa e, vecí zbytočne, lebo nebude takýto nástroj využívaný. Je tu veľká miera zmetku a takisto mnoho nesprávnych predstav. Ľudia sa domnievajú, že budú vybavení novými právami a že e, ktoré by v inom prípade nemali, keby sa nepristúpilo k tomuto dohovoru. Preto sa chcem spýtať komisii, či už začala uvažovať o tom, že vypracuje nejaké usmernenia, nejaké informačné programy v tejto súvislosti, pretože tu je povinnosť e, na strane únie pristúpiť k dohovoru. Takže je jasné, že tým smerom sa uberáme a nie je absolútne žiadny dôvod, prečo by sme nemali vstupovať do interakcie v tejto veci s občanmi okamžite, bezodkladne. Dúfam, že komisia nám teda vysvetlí, čo robí, respektíve zamýšľa robiť v tejto súvislosti. Po druhé, posledná pripomienka, ešte stále a troška metie budúci vzťah e, medzi Európskym súdnym dvorom a Európskym dvorom pre ľudské práva. Pretože sa obávam, že dokonca aj tu ešte stále sú isté možnosti konfliktu alebo dokonca zmetku pričom obe strany sa budú domnievať, že oni budú mať to posledné slovo. A je nevyhnutné túto záležitosť vyriešiť. Samozrejme, je to ešte ďalej problém, že po prvýkrát, ako sa zdá, budú tam aj sudcovia mimo EÚ, ktorí budú rozhodovať o tom, či EÚ porušila ľudské práva. A tento moment sa mi zdá veľmi zaujímavý ale chcem apelovať smerom na spravodajkyňu, aby veľmi pozorne sledovala vzťah medzi Európskym súdnym dvorom a dvorom pre ľudské práva, a súdom pre ľudské práva a možno aj formou vzájomných diskusí, lebo podľa mňa je toto vzťah, ktorý musí byť jasne a jednoznačný, a to nie len pre nich, ale aj pre nás. Ďakujem. And, Mrs. <clears throat> Sophie Pani Sophie Inveld. E, ďakujem, pán predseda. Už veľa vecí zaznelo a ja len ťažko doplním niečo nové, pretože nie som oficiálnou spravodajkyňou. Poprvé, naša tieňová spravodajkyňa sa ospravedlňuje, e, musela náhle odísť, bola tu predtým, čiže len jedna vec. Vy uvádzate v oceku 7, štvrtovej odrážke, tam sa objavuje odvolávka na implementáciu princípu subsidiarity a ja si to vykladám tak, že vravíte, aby sme zaručili, že e, žiadne prípady, ktoré majú byť vyriešené na národnej úrovni, budú posúvané na e, súd. A myslím, že tam sa odvolávate na e, to zahltenie tými prípadmi zbytočné a tak ďalej. Ale mám jednu obavu. Mnoho krajín sa skrýva za termín subsidiarity alebo za princíp subsidiarity na to, aby vlastne neuznali tú právomoc súdu a tú autoritu súdu, jednoducho krajiny, ktoré e, nerealizujú nariadenia rozsudky súdu. A dokonca sú krajiny, ktoré otvorene spochybňujú autoritu tohto súdu v istých záležitostiach a bola by som veľmi e, smutná a znepokojená, keby toto bol, e, takýto bol výklad tohto konkrétneho znenia. Čiže my sa formou pozmeňujúcich návrhov pokúsime nejakým spôsobom zaručiť, aby tie rizika, o ktorých hovorím, e, sa nenaplnili. Ďakujem. Áno, skôr ako dáme opäť slovo spravodajkyni, pani Kinkegal, chcel by som aspoň raz e, spraviť výnimku tomu e, pravidlu, ktoré som ja sám uvalil ako predseda výboru LIBE, a, e, teda, ktoré sa týkajú toho, že nemajú byť podstatné veci spomínané počas e, rozpravy. Myslím si, že tá inštitucionálna e, rola predsedu siaha nad len čistú modero, čisté moderovanie hlasov a názorov, ktoré zaznievajú v diskusii. nejakým spôsobom by nemal zbytočne zasahovať do tých záležitostí, ktoré zazneli, ale v tejto konkrétnej veci je tu eh, istý, istý, istý moment, eh, s ktorým sa musím podeliť eh, spolu s členmi výboru LIBE. A ide o dialog, ktorý otvárame medzi týmito dvoma súdnymi inštanciami. Vždy som sa domnieval, že ten prístup ktorým bola prezentovaná Lisabonská e, zmluva smerom na občanov a ktorá, ktorý hovoril o tom, že veci sú, veci sú zjednodušované, je to vlastne spôsob, ako sa ako sa takýmto spôsobom vlastne zaviažeme dvakrát. Áno, Európska únia pristúpila k záväzku zvyšnej transparentnosti a efektívnosti, ale mali by sme sa aj sami naučiť keď chceme teda toto tlmočiť smerom aj na občanov, že tu nejde len o zjednodušenie, ale ide o zlepšenie. Niekedy zlepšenie alebo vylepšenie e, nevyplýva e, zo zjednodušenia. Niekedy to plinie z komplexnosti. A myslím si, že Európska únia je o komplexnosti. My sme občania EÚ, a sme zároveň aj občanmi našich e, národných štátov. Fakt, e, že je tu príslušnosť gobom e, v, tej, v tom istom momente, to veci nezjednodušuje, ale zlepšuje to každopádne podľa mňa. A to taký, je taký syntetický pohľad na ten výklad a, a je to vlastne zhrnutie prístupu, ktorý by sme si mali osvojiť na to, aby sme posilnili otvorený dialog medzi súdmi. Právny systém je e, otvorený neustále prebiehajúci dialog e, medzi e, súdmi. Každý súd má svoje slovo a toto slovo môže byť konečné, ale nemusí byť. Závisí to od odvolaní, ktoré sú predkladané, závisí to od možnosti opravných prostriedkov právnych, ktoré sú poskytované e, tým, ktorí nie sú spokojní s reakciou alebo s odozvou súdov v niektorých prípadoch. Ten, tá interpretácia, ktorá hovorí o tom, že súd má konečné slovo, to vlastne korešponduje s, tým, s tým pyramidovým videním právneho systému, čo vždy nie je e, tým prípadom e, v Európskej únii. Nie je to tu taký systém pyramídy, kde na vrchole tej pyramídy e, by bola nespochybniteľná inštancia. Tak to nie je. Ústavné súdy neakceptujú fakt, že Európsky súdny dvor je nadradený e, v rámci tej pyramídy právneho systému. Tam je otvorený dialog s Európskym súdnym dvorom. A takto to bude fungovať aj s Európskym súdom pre ľudské práva. Tam bude neustály otvorený dialog s Európskym súdnym dvorom. Súdny dvor eh, má konečné slovo, pokiaľ ide o výklad práva Európskej únie a súd pre ľudské eh, práva má konečné slovo pri eh, výklade súladu, respektíve nesúladu noriem alebo aktov, ktoré boli prijímané, respektíve uplatňované členskými štátmi Európskeho dohovoru o ľudských právach. V prípade, že takto to bude aj v prípade Európskej únie, tak aj Európska únia by mala byť viazaná rozsudkami súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o e, výklad dôsledkov dohovoru pre ľudské práva, čo nie je vlastne súčasťou práva únie, ale je to súčasťou legislatívy Rady Európy. Čiže naozaj tu nám máme takú mozaiku komplexnú, ktorá nás nespraví horšími alebo nejakým spôsobom nezmenší naše práva, práve opačne, e, tak mnohými, mnohorako a mnohými spôsobmi znásobí naše práva a dokonca ich e, skvalitní, pretože znásobí možnosti e, využiť právne prostriedky opravné a právnu ochranu a takisto ponúknuť vhodnú právnu reakciu pre každého, kto je pádne, pádne, alebo teda na základe pádnych argumentov presvedčený, že jeho práva, ktoré zabezpečuje Európsky dohovor pre ľudské práva, boli porušené akýmkoľvek e, členským štátom, ktorý sa hlási k tomuto dohovoru vrátane Európskej únie v prípade, že k tomu tak príde, alebo že bude mať pocit táto osoba, že sa tak stalo. A to je vec, o ktorú som sa chcel podeliť na to, aby som e, podporil tú plodnú diskusiu E, ktorú určite budeme viesť istú dobu. keď e, budeme vlastne smerovať e, k perspektíve pristúpenia k Európskemu dohovoru o ľudských právach v mene Európskej únie. A teraz slovo späť pani Gála. Ďakujem, pán predseda. A súhlasím s vami je to naozaj veľmi zložitá skladačka, ktorú momentálne začíname skladať. A je dôležité, aby čo najviac ľudí pochopilo, ako funguje táto skladačka. Preto je dôležité, aby sme aspoň my vysvetlili, ako to bude. Preto je dôležité aj to, čo povedal pán Buzotil, že komisia by mala vypracovať usmernenia po rokovaní a ako to budú môcť využiť občania, pretože tu ešte stále sú nedoriešené otázky. Samozrejme, nikto nevie teraz, aké sú odpovede, lebo iba začíname rokovania. Je však dôležité zistiť, ako to bude fungovať nielen teoreticky, ale aj prakticky. Ďakujem vám všetkým za vaše návrhy a domnievam sa, že väčšina z nich sa už nachádza v správe. Nie som skeptická, takže nesúhlasím s tým vašim skeptizmom, keď ide o to, či by Európska únia mala mať svojho vlastného sudcu, keďže EÚ už má povinnosť pristúpiť k tomuto dohovoru. Nemôžem teda súhlasiť s týmto vašim skepticizmom. Je však dôležité poukázať na to, prečo to bude v prospech európskych občanov. Snažila som sa vymenovať všetky výhody prvých článkoch 3, 4, 5 a 6. Tam som sa snažila uviesť, čo si myslím a prečo si myslím, že to bude prospešné pre občanov. Pán Ilčev sa pýtal, prečo tu nie sú uvedené technické problémy. Odkazujem sa na technické otázky v odseku 8, ale tu sa hovorí predovšetkým o tých nedoriešených právnych, inštitucionálnych a legislatívnych problémov, ktoré zatiaľ nie sú doriešené. A je tu napísané, že ich treba vyriešiť počas rokovaní, pretože inak nebudeme môcť ťažiť z tejto novej možnosti. Ale samozrejme, a to je tiež dôležité, nemusíme súhlasí s niektorými vecami, ale jednoducho tieto technické otázky by nemali zdržiavať celý proces dlhšie, než je to nevyhnutné. Bola tu potom otázka pôsobnosti. Nie. V tomto stanovisku nespomínam občanov tretích krajín, pretože máme iné stanovisko. Máme tu stanovisko pána Predu, ktorý sa venuje práve tejto otázke. A mojou úlohou tu bolo venovať sa otázke pristúpenia k Európskemu dohovoru z hľadiska EÚ, nie zo strany e, tretích krajín a preto si myslím, že musíte vnímať tieto e, dve stanoviska spolu. A to je presne to, čo by sme chceli dosiahnuť v záverečnej správe. Dúfam, že spravodajca z výboru AVKO bude s týmto súhlasiť, teda s tým, že dáme dohromady rôzne časti tej istej otázky. Pani Versaggio sa pýtala na to, čo tam podľa nej chýba. Pozrite sa do o, dokumentu na odsek 7, prvá odrážka, tam to nájdete. A súhlasím s pánom Buzicilom, ako som už povedala, mám záujem a rada si vypočujem, čo komisia mieni robiť, aby naozaj ukázala občanom, aká je tá pridaná hodnota. Pokiaľ ide o princíp subsidiarity, bolo to presne preto, že sa bolo treba vyhnúť opakovaniam. Konferencia v Interlakene, kde sa analyzovala práca a problémy Európskeho súdu pre ľudské práva. To bola otázka, ktorá bola kladená najčastejšie. A to, že to treba nejakým spôsobom vyriešiť. A preto sa táto otázka aj dostala do záverečného vyhlásenia tejto konferencie. Teda to bolo zmyslom, aby sme sa vyhli opakovaným prípadom. A som otvorená Mali by sme tu teda nájsť e, správne znenie, ako to sem dať do tohto textu. Ďakujem veľmi pekne a čakám na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem, pani Gal. A skôr ako stanovíme termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, vidím, že sa tu ešte hlási. Ďakujem, pán predseda. Ja mám iba jednu takú krátku otázku Predložil som návrh o, ohľadne toho, že aby sme predstaviteľov súdneho dvora pozvali sem, aby nám vysvetlili a vyjasnili niektoré veci, pretože ja, pán Buzutil, my máme ešte isté otázky po e, veľmi zaujímavom vystúpení, ktoré sme tu mali nedávno a preto by bolo dobré, mať tu aj pohľad súdneho dvora a možno, že e, by sa nad môjim návrhom mohli zamyslieť aj koordinátori. Áno, a ešte komisia sa chce vyjadriť, ale pán Kles, chcel by som vám povedať, že včera na stretnutí koordinátorov vo výbore LIBE sme rozhodli, že budeme mať plánovanú návštevu do oboch inštitúcií, do Európskeho súdu pre ľudské právo v Štrásburku a do Európskeho súdneho dvora v Luxembursku. Samozrejme sú tam pozvaní všetci členovia výboru LIBE a ešte stále musíme rozhodnúť o presných dátumoch, pretože nemôžeme v jeden deň navštíviť obidve inštitúcie, pretože jedna je v Luxembursku a druhá v Štrásburgu. Ale mohli by sme to naplánovať na 5. až 7. mája. 5. až 7. mája môžeme naplánovať teda návštevu do oboch inštitúcií. Ešte rozhodneme, kedy presne, ale váš návrh sme zobrali do úvahy. No a teraz komisia. Áno, ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si vás veľmi pozorne a berieme na vedomie želanie, že komisia by sa mala snažiť informovať občanov. Je to rozhodne veľmi dôležitá záležitosť a momentálne sa nachádzame vo, v prvom štádiu týchto snách ale rozhodne budeme musieť porozmýšľať nad primeranými opatreniami v tom zmysle. Je totiž naozaj veľmi dôležité, aby občania využili tieto nové práva a možnosti, ktoré im bude ponúkať pristúpenie k dohovoru. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Máte ešte nejaké pripomienky? Ak nie, ak všetci súhlasíte, predložíme pozmeňujúce návrhy do 25. marca do 12.00. Takže prekladajte pozmeňujúce návrhy do 12.00 25. marca. Hlasovanie v libe 27. 28. marca. A hlasovanie na plenárnom zhromaždení v júni. Takže súhlasíte všetci, ďakujem pekne. Prechádzame teraz k druhému bodu a je to bod číslo 17 čo je dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach. Vypočujeme si prezentáciu a vieme, že dohoda medzi Japonskom a Európskou úniou o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach sa chystá. Tí, ktorí odchádzajú, prosím vás, skúste odísť čo najtichšie. Ďakujem veľmi pekne. It's been a long session, but I guess this is the final point. Takže pokiaľ ide o dnešný program, toto je posledný bod na programe. Tak sa dostávame ku koncu dnešného dňa. Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej pomoci, právnej pomoci v trestných veciach je dohoda, ktorá bola dohodnutá roku 2009 a teraz bola zverejnená v úradnom vesníku Európskych spoločenstiev. Podľa článku 218 Lisabonskej zmluvy e, si takáto dohoda vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Takže skôr ako odovzdám slovo spravodajcovi, pánovi Jakolinovi, e, žiadame predstaviteľa španielského predsedníctva v Európskej komisii, aby predložil obsah dohody Európska komisia nehovorila, ale španielské predsedníctvo prehovorí. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem, dámy poslankyne, páni poslanci, za to, že ste mi dali túto možnosť, aby som vás oboznámil E, s týmto návrhom španielského predsedníctva, ktoré španielské predsedníctvo rieši ohľadne vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach s Japonskom. Aby sme, prvá vec, ktorú chcem v tejto súvislosti povedať, sú dôvody, z ktorých táto dohoda bola podpísaná. Tie dôvody sú tri. Pridaná hodnota, e, ktorú táto vlastne táto právna pomoc prinesie k spolupráci v oblasti súdnictva medzi obidvoma krajinami. Lebo často máme žiadosti o súdnu pomoc a máme k tomu príslušné postupy. No a po druhé, neexistovala doteraz žiadna dohoda so žiadnou členskou krajinou EÚ a Japonskom v oblasti E, právnej pomoci v trestných veciach. Takže e, namiesto toho, aby jednotlivé členské štáty rokovali bilaterálne jednotlivé dohody s Japonskom, tak sme sa rozhodli, že nie len členské štáty jedni budú mať, druhé nebudú mať dohodu s Japonskom, ale vlastne výsledok e, takýchto bilaterálnych dohôd by bol taký zmiešaný, rôznorodý a možno by sa aj líšilo od toho, čo si želala dosiahnuť EÚ. A po tretie je tu vôľa Japonska uzavrieť takúto dohodu s EÚ. Asi pred desiatimi rokmi Japonsko neuzavrelo nejakú dohodu e, s právnou pomo- o právnej pomoci v trestných veciach so žiadnou krajinou. Za týchto 10 rokov Japonsko zmenilo svoju politiku a má takéto dohody so susedmi Južnou Kóreou, Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi. Takže v rámci e, zmeny politiky Japonska v tejto oblasti by bolo také trochu čudné, aby e, jeden z privilegovaných partnerov Japonská a Európska únia nemala takúto dohodu. Chcem povedať, že obsah tejto dohody o súdnej spolupráci v trestných veciach sa týka klasických oblastí spolupráci v trestných veciach, napríklad poskytovanie dôkazov, svedectva, embargo na stanoviska. Okrem toho sa otvorili iné oblasti spolupráce, vrátanie videokonferencií a predovšetkým možnosť E, poskytovať bankové informácie. E, v tejto oblasti treba spresniť, že v dohode sa ne, nešlo ďalej v tejto dohode a to práve z dôvodu vlastného japonského bankového systému, pretože tam neexistuje centrálna databáza, ktorá e, obsahuje informácie o tom, či niekto má alebo nemá bankové konto v Japonsku. Takže jediná informácia, ktorú môžu japonské úrady dať, je, E, informácia o konkrétnom bankovom ústave alebo o konkrétnej osobe. Takže toto je informácia, ktorá je limitovaná z tohto dôvodu, ale Japonsko spolupracuje e, vo vyšetrovaniach v oblasti bankárstva a nedostatok centrálneho skladovania údajov a databáz znemožní ďalšie možnosti E, vyšetrovania napríklad pohybov na istých bankových kontách, konkrétne bankové konta patriace konkrétnej osobe a tak ďalej. Pokiaľ ide o obsah, radi by sme zdôraznili obmedzenia, ku ktorým došlo napríklad v oblasti e, súdnej pomoci, ktorá sa obmedzuje na používanie poskytovaných informácií na také účely, na, ktoré, na ktoré tie informácie boli vyžiadané, nemôžu byť použité na iné účely. Chcem zdôrazniť ustanovenia, ktoré sa týkajú trestu smrti. Ako všetci dobre viete, Japonsko je jednou z krajín, kde ešte bohužiaľ naďalej je v platnosti trest smrti. Oni hovoria, že teda to nie je veľmi častý trest, to je pravda, ale takisto e, sa trest smrti v niektorých prípadoch udeľuje. Toto je prekážkou e, rokovaní a podarilo sa to inovačným spôsobom vyriešiť. A to tak, že sa stanovilo, že e, súdny úrad môže odmietnúť požiadavky o spoluprácu s Japonskom, ak nedôjde k predbežnej dohode s japonskými úradmi, ktoré by sa zaviazali, že v žiadnom prípade nepoužijú informáciu, ktorú dostanú z EÚ na súdny proces, ktorý by mohol viesť k odsúdeniu na trest smrti. Myslím si, že to je dobrá dohoda tak z hľadiska obsahu, ako aj z hľadiska ochrany základných eh, osobných údajov a preto si myslím, že Rada žiada Európsky parlament, aby v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy schválil túto dohodu. Ďakujem a som k dispozícii dať vám nespresnú spresnenia, ak si ich budete žiadať. Ďakujem. Kolega eh, Giacolino. grazie, presidente. No ďakujem, vážený pán predseda. Iba veľmi stručne, ja som si so záujmom vypočul E, údaje, ktoré mi poskytlo predsedníctvo. Ďakujem za moju skupinu a chcem poďakovať skupine za to, že mi dala túto možnosť. Nazdávam sa, že e, dohoda o spolupráci, e, ktorú nám teraz predložilo predsedníctvo v oblasti právnej pomoci v trestných veciach s takou krajinou ako je Japonsko, to je ekonomický kolos, globalizovaná krajina a dochádza čoraz, k čoraz väčšej spolupráci medzi Japonskom a krajinami EÚ, lebo tam je čoraz viac aktivít. Rozhodnutie rady e, bolo také, že vo februári sa začalo rokovať, potom 30. novembra e, sa vlastne došlo k dohode. To je veľmi dôležitý dátum, pretože je to tesne predvečer vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Keby tomu tak nebolo, táto zmluva by inak vyzerala. Obidve zúčastnené strany sa zaviazali túto spoluprácu vyvíjať a treba povedať, že do roku 2007 bolo iba 500 E, správ o spolupráci v tejto oblasti s takou kolosálnou krajinou, ako je e, Japonsko. Tento, táto skutočnosť je takisto aj zdôraznená v Lisabonskej zmluve, kde sa predpokladajú aj konkrétne možnosti spolupráce. Máme tu povinnosť ohľadne vrátenia tejto, tohto návrhu z jedného členského štátu. Toto všetko je veľmi dobre vyvážené, zjednodušené. Už sa tu hovorilo o dôvodoch odmietnutia, o inovačných prvkoch, ako je videokonferencia podľa článku 18 a o bankové tajomstvo. Povedal by som, že tieto ustanovenia a táto dohoda, eh, pokiaľ ide o ochranu údajov, by si zaslúžila ešte vyhodnotenie v rámci oblasti ochrany osobných údajov. Myslím si, že to je niečo, čo treba ešte vykonať. A ešte v správe, v dohode sa predpokladajú fondy na spoluprácu, kde by bola zahrnutá spontánna spolupráca, ktorej sa môžu zúčastňovať všetky členské štáty, každý členský štát. No a vlastne táto dohoda doplňa to, čo existuje na e, národnej úrovni. A teda teritoriálna aplikácia je úplne jasná. No a toto je prvá dohoda, partnermi japonskými a myslím si, že to je niečo užitočné, čo umožní zlepšiť vzťahy s Japonskom. Tu by som skončil. A je jasné, že ja počúvam aj tieňových spravodajcov. Pán Buzutil, ešte nejaký komentár? Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi Jakolinovi za jeho prezentáciu a za jeho prácu. Naposledy, keď sme mali pred sebou dohodu na schválenie, ktorá bola podpísaná 30. novembra, tesne predtým, ako vstúpila Lisabonská zmluvy do platnosti. Hlasovanie nedopadlo veľmi dobre a všetci vieme, čo sa stalo. Takže dúfam, že sa nestane to isté aj s touto dohodou s Japonskom. Ako pán Jakolino povedal, Japonsko je veľmi dôležitá krajina, kde treba podporiť spoluprácu a pozbudzovať ju na základe informácií, ktoré sme dostali od predsedníctva, ktorému ďakujem, mám dve otázky. V prvom rade, zo vzťahu k výmene informácií o bankových transakciách, do akej miery e, sa tu dívame na ďalšiu dohodu e, v podobe SWIFT mohlo by na predsedníctvo potvrdiť, že nejde o nič iné, ako je e, dohoda SWIFT a po druhé, e, pokiaľ ide o trest smrti. Ak som to pochopil správne, ustanovenie týkajúce sa trestu smrti, ako to vysvetlo predsedníctvo, hovorí o sľube, ktorý japonské orgány dali, že sa už nebude uplatňovať trest smrti v súvislosti s ľuďmi, ktorí podliehajú pod túto dohodu, alebo ktorých rozsudok vznikne na základe tohto e, tejto dohody. E, je to iba sľub, lebo to je slovo, ktoré som ja dostal v preklade, ale trošku by ma trápilo, keby sme hovorili iba o sľube a nie o právnom záväzku. E, preto by som sa požiadať predsedníctvo, aby o tom podrobnejšie hovorilo. Ďakujem. Má ešte niekto niečo? Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak už nemáte nejaké ďalšie pripomienky, tak vraciame slovo predsedníctvu, aby reagovalo na otázky pána Bozitela. Eh, eh, eh. Ďakujem. Pán predseda, aj vám, aj pánovi Buzutilovi za pripomienky a hodnotenie. Dámy a páni, v prvom rade chcem povedať, že dohoda sa uzavrela v novembri minulého roku, ale dôvod je veľmi jednoduchý. Táto dohoda sa začala negociovať pred dvoma rokmi. Začalo to neformálnymi rozhovormi, potom sa začal rokovať s českým predsedníctvom a potom to veľmi dobre viedlo e, švédske predsedníctvo. V prípade, e, keby sa to bolo podpísalo po 30. novembri, tak samozrejme, že ten negociačný mandát by bol padol a bolo by sa muselo rokovať o novej dohode so všetkými dopadmi a dôsledkami. A keďže tu ide o internú záležitosť EÚ, celý ten negociačný proces, ktorý trval dva roky, bolo by ho bývalo potrebné opätovne začať od začiatku. A, a to je situácia, ktorú by asi Japonsko nebolo veľmi nadšene privítalo. A navyše už sa vedelo, že sa bude potrebovať súhlas Európskeho parlamentu a že teda to bude už v novom mandáte a že vlastne sa to nejak nedotkne Európskej únie. Mm, tak ako by tomu bolo bývalo v prípade internej dohody. No a pokiaľ ide o SWIFT, tak e, to je úplne zhoda. Náhodne ide tu o výmenu informácií vo všeobecnosti, ale o konkrétnej žiadosti o poskytnutie informácie o istých konkrétnych bankových účtoch, ktoré patria istej konkrétnej osoby, ktorá je obžalovaná v konkrétnej veci. Čiže to je otázka o poskytovanie vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi EÚ členskými štátmi a tretími krajinami. A pokiaľ ide o trest smrti, chcem povedať, možno som sa nevyjadril dostatočne jasne, to nie je sľub, to je záväzok, to je právna povinnosť, ktorú japonské úrady prijali. Nie je to nejaká ľahká povinnosť. Je to skutočne právna povinnosť, právny záväzok rešpektovať túto dohodu. Je to článok 11 odsek B, teda 11.1b. Dúfam, že som odpovedal na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Ďakolino, Želáte si ešte nejakú konečnú, nejaký konečný komentár ako spravodajca? Ja som si veľmi pozorne vypočul to, čo po, odpoveď predsedníctva, aj keď nie som si istý, či skutočne bolo vzané do úvahy to, čo som povedala, ale ja som sa obrátila aj na komisiu a takisto som si všimol poznámku pána Buzutila ohľadne bankových transakcií a konkrétne článok 18. Bude potrebné overovať princíp proporcionality v tomto bode, alebo možno bude potrebné kontaktovať aj garantov, nejaké úrady, aby to garantovali. To je jediná úvaha, ktorú v tejto chvíli môžem predniesť, inak je ten text dostatočne jasný, e, dostatočne spracovaný a myslím si, že to je prvá dohoda s Japonskom Európskej únie a Japonska a myslím si, že treba ho podporiť aj konkrétnymi rozhodnutiami. Ďakujem. Pani Jakolíno. We have a covered this uh, point of the order of the day, which is just the present... Dobre, takže to bola uh, prezentácia tej do návrhu správy. To znamená, že správa je pripravená a na, môžeme pokračovať v postupe. Týmto pádom sme sa dostali takmer na koniec zasadnutia skôr ako ešte vyvolám eh, bod rôzne, tak ako je zvykom, je ešte niečo, čo by si želal ktokoľvek vzniesť. Ak nie, tak potom eh, termín ďalšej schôdze je stanovený a je to 7. apríl od 12.30 do 15. a potom 8. apríla od 12.30 s otvoreným koncom. Siedmeho po obede začne schôdza o pol štvrtej, pretože sa uskutoční mini stretnutie s predsedom Európskej rady, ktorý predstupí pred Európsky parlament, a ktorý, čiže o pol štvrtej začneme a o 8 skončíme. Ďakujem.